Vážení kolegovia, ďalším bodom na programe je eh, odporúčanie do druhého čítania eh, pani Ries o možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO. Slovo odostávam na 4 minúty eh, spravodajkyni pani Rís. Ďakujem za slovo. E,